Ak nie, tak ho považujeme za schválený. Spoločne e, privítajme na tribúne pána Bianického, e, bieloruského spisovateľa a, a predstaviteľa e, ľudskoprávnej organizácie z Bieloruska, ktorý 21. júna Pán Bialecký, 21. júna po takmer troch rokoch väzby ste boli prepustení a tento parlament sa viacnásobne veľmi intenzívne zastával va, e, za vaše prepustenie. Nakoniec aj bolo dosiahnuté, že ste boli prepustení. Dostali, boli, boli ste nominovaní tiež na Sacharovovú cenu a spolu s kolegami sa tu tešíme z toho, že dnes e, sledujete ako slobodný človek naše zasadnutie. Vítajte ešte raz, veľká úcta voči vašej odvahe. Ďalším bodom našeho programu je vyhlásenie Rady a komisie k programu činnosti talianského predsedníctva rady počas teda predsedania Talianska Európskej rade. Vítajte na pôde parlamentu. Pán premiér, pán Mateo Renzi, vítajte a máte slovo.